Najskôr dostáva slovo pani komisárka Malmströmová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegovia. Máme už len 3 týždne, kým nebude 10. E, taká konferencia VTO v Nairobi. Máme tu aj vlastne výročie e, VTO a prvýkrát sa E, táto konferencia deje alebo koná v Afrike. Je to najvyššia konferencia, ktorá sa e, koná vo veľmi kritickom čase pre VTO. Maybe I should wait a few minutes? No? Okay. Following the success of the last uh, such conference in Bali and the adoption of the Posledná konferencia v Bali bola úspešná a prijali sme tam aj dohodu o uľahčení obchodu a dúfali sme, že sa aj pokiaľ ide o rozvoj agentu z Dohy, e, dosia, e, dopracujeme k nejakému pokroku, aj sme na tom v EU pracovali, ale bohužiaľ viaceré krajiny neboli ochotné dopracovať sa k k kompromisu, pokiaľ ide o tie dotácie pre polnohospodárov. A my v Nairobi e, musíme VTO nejakým spôsobom vymaniť spod tých obmedzení, ktoré tam už veľa rokov fungujú a musíme sa dohodnúť na tom, čo spraviť ďalej. Pracujeme v Ženeve veľmi in, e, intenzívne, aby sme dosiahli kompromis, pokiaľ ide o tri hlavné výsledky, ktoré sú dosiahnutelné a kde všetci si myslíme, že e, je to dôležité z hľadiska rozvoja. Poprvé, dohoda, pokiaľ ide o používanie všetkých e, foriem podpory e, exportu Poľnohospodárstvo Je to dlhodobá rozvojová agenda, ktorá si vyžaduje vyvážený prístup spoločne s vládou Brazílie a niektorých ďalších členov VTO. Európska únia pripravila formálny návrh pre komplexné riešenie, ktoré sa týka e, dotácií na export v oblasti polnohospodárstva, takisto exportných kreditov a ďalších podobných opatrení. Som presvedčený, že to je dobrý základ pre diskusiu a je to vlastne istý kompromis a tiež to dáva istý e, pozitívny signál, pokiaľ ide o tie veľké polnospodárske reformy, ktoré sme tu v EU vykonali, pretože bez nich by sme sa nemohli dopracovať k situácii, kde navrhneme spoločný e, polnospodársky návrh spoločne s Brazíliou. Takže teraz už pracujeme spoločne na tomto v Ženeve, aby sme boli úspešní. Po druhé, chceme byť úspešní, pokiaľ ide o e, najmenej rozvinuté, rozvinuté krajiny v rámci VTO, napríklad e, E, e, pravidla, pokiaľ ide o pôvod, e, tovar, ktorý je bez nejakých colných poplatkov a tak ďalej. A potom tretia otázka, to, sú, to je otázka transparentnosti. Pokiaľ dosiahneme konsenzus v týchto oblastiach, tak bude to súvisieť aj s ďalšími krokmi pre VTO po ministerskej konferencii, čo bude náročná úloha. My chceme tu e, dosiahnuť to, aby VTO naďalej E, pracovala na nevyriešených e, otázkach a tieto e, sa dajú riešiť iba multilaterálnym spôsobom, či už sú to regulačné otázky, vytváranie nerovnakých podmienok, alebo teda rušenie týchto nerovnakých podmienok a tak ďalej. A v tejto súvislosti veľké krajiny, ktoré sú, sa rozvíjajú, tie by mali si na seba zobrať viac zodpovednosti. A E, takisto rozmýšľame nad e, novými e, témami. Tam sú možnosti pre členov VTO, aby negociovali o témach aj v rámci menších skupín, kde členovia, ktorí majú to záujem, sa môžu zúčastniť. To je veľmi dôležité, pokiaľ VTO má naďalej byť relevantné a v centre príjmania pravidel na svete. Čiže ministerská konferencia, ktorá sa chystá, bude veľmi dôležitým podujatím, bude mať dopad na budúcnosť viacstranného obchodného e, systému. Teším ma, že tu je záujem Európskeho parlamentu a teším sa na to, že aj vaša delegácia tam bude a že môžeme spoločne spolupracovať aj na ministerskej konferencii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďalej e, rečníci za jednotlivé politické skupiny. Za skupinu EPP dve minúty pán Salba Bidigain. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne. Poprvé chcem eh, pánovi Langemu eh, pogratulovať k tej dobrej spolupráci, ktorú e, sme spoločne e, mohli realizovať a takisto aj s pani e, komisárkou. A výsledok toho je práve toto uznesenie. V rámci EÚ, v rámci EPP vždy sme sa snažili jasne hovoriť v prospech multilateralizmu. A na to vhodný rámec je práve VTO. A ako ukazujú dohody, ako napríklad dohodného facilitáciu alebo teda ločení obchodu. Obchodu e, práve tieto e, dokumenty sa snažia vylepšiť ekonomickú situáciu všetkých členských štátov. Treba si to uvedomiť. E, čím viac sú krajiny otvorené alebo obchodne otvorené, tým väčší ekonomický rozvoj tam je. Tých príkladov je veľmi veľa, ktoré to dokazujú. Treba povedať, že ministerská konferencia, ktorá bude v Nairobi ako pani komisárka povedala, bude veľmi dôležitým bodom. Všetci chceme, aby to eh, bol rozhodujúci moment takým pozitívnym spôsobom. Potrebujeme hospodársky rast, potrebujeme vytváranie nových pracovných miest ešte viac než kedykoľvek predtým. A netreba zabúdať ani na to, že multilateralizmus by mal ísť ruka v ruke aj s bilaterálnymi dohodami, či už eh, teda bilaterálnymi alebo plurilaterálnymi alebo regionálnymi a v rámci nich sa liberalizuje obchod na celom svete. Máme tu dohody ako TISA, TTIP alebo dohodu s Mercosurom. Tie sú e, práve v súčasnosti veľmi dôležité pre e, obchodnú agendu v rámci EÚ, pretože tieto môžu podporovať e, aj e, prácu VTO v tých oblastiach, kde e, multilateralizmus nedosahuje e, alebo nezasahuje tam v tej dostatočnej miere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej v mene socialistov demokratov, pán Lange. Pán predseda, pani komisárka, ako e, spolu mm, spravodajca e, sa pýtam, či e, v Nairobi e, sa vypla svetlo pre VTO, pretože sú tu ľudia, ktorí chcú, aby sa v Nairobi vôbec nehovorilo o rozvojovom kole Doha a ja, kolegovia, nevidím možnosť, že by sme mohli stále rozvíjať Doha aj VTO a ten pracovný program e, Nairobi vypracovali bez toho, aby sme e, mali pozitívny vývoj e, v tom rozvojom kole Doha v týchto vyjednávaniach zapracovaný. Keď niektorí hovoria, že Doha je mŕtva, musíme teraz posudzovať nové prvky, ako je e-commerce a investície, tak otázka menových špekulácií, kolegyne, kolegovia potom e, sa e, ďalej bude vtlkať klin do e, štiepenia a dovolte nám ďalej teda postupovať multilaterálne a rozvoje kolo Doha v balíku z roku 2008 pozitívne zhodnotiť. Potrebujeme zostrenie, upresenie, proznosť a potrebujeme mnoho možností bilaterálnych aj plurálnych, e, aby sme ďalej e, pokračovali, ale e, to, že musíme rozvoj dávať do popredia, je úplne jasné vzhľadom na migračné tlaky a tiež úplne jasné, že rozvojové štáty nie sú všetky rovnaké a musíme jasne povedať, že tie práve štáty majú svoju zodpovednosť a každý si to musí uvedomiť. Ďakujem pekne. Ďalej v mene skupiny ECR pani McClarkin. E, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, som prezvedčená, že obchod z nižuje chudobu, je dobrý pre ženy, je dobrý pre mladých ľudí. Žijeme v globalizovanom svete a naši občania a spotrebitelia chcú, aby sa odstraňovali tieto prekažky obchodu a preto e, ťažko e, môžeme e, schovať to e, sklamanie, že sa nám nepodarilo na úrovni VTU e dosiahnuť väčší pokrok pred týmto 10. ministerským stretnutí na budúci mesiac. Zdá sa, že to stretnutie nebude také e, významné, ako by mohlo byť. Dokonca to vyzerá, že možno ani spoločné e, vyhlásenie po tých diskusiách na Európy nebude možné dosiahnuť. Čiže rozvojová agenda VTO bola neúspešná, je neúspešná, to treba jasne povedať, ale napriek tomu treba tlačiť na rozvojovú agendu. Sú tam dôležité veci, je tam polnohospodárstvo, napríklad ako spomenula e, pani komisárka, to sú veľké problémy, e, pokiaľ ide o riešenie týchto tém na e, medzinárodnej úrovni v rámci dôvod, ale e, mali sme tu v rámci dohy aj iné snahy, napríklad aby rozvojové krajiny mali ľahší prístup na e, medzinárodný obchodný e, trh, čím sa e, poskytujú skutočné možnosti pre hospodársky rozvoj. Ale my musíme dosiahnuť pokrok tam, kde e, sme schopní e, sa dohodnúť. Ale vyzerá to pravdepodobne tak, že toto bude musieť spadať pod rámec iného, inej dohody. A práve preto potrebujeme nový, novú agendu v rámci VTO, takú, ktorá nebude súvisieť s nedostatkami z minulosti alebo zlyhaniami z minulosti a bude sa budovať z dola, tak aby sme sa mohli pozrieť na VTL ako na organizáciu, ktorá pracuje na prospech jeho, svojich e, členov. Tak. Inak e, strany budú musieť e, pracovať na bilaterálnej a plurilaterálnej dohode, kým sa to nestane, čo je veľmi dôležité, ak chceme rast a zamestnanosť v rámci globalizovaného sveta e, udržať. E, my musíme využívať náš vplyv, aby sme túto multilaterálnu agendu mohli ďalej propagovať a podporovať, aby sme mohli dosiahnuť pokrok pre všetkých. Ďakujem pekne. Mám tu modrú kartu. Pán Kavel, nech sa páči. Akceptujete to, pani McClarkin? Ďakujem pekne. Nie je táto diskusia príkladom toho, ako, eh, akú slabú, slabý vplyv má Spojené kráľovstvo, eh, pretože eh, Máme tu pani Malmström, tá rokuje v mene EÚ, čiže neznamená to, že by sme mali väčší vplyv ako Spojené kráľovstvo vo svete, keby sme po referende sa rozhodli odísť z Európskej únie. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Máte 30 sekúnd na odpoveď e, tejto originálnej otázky. O tom rozhodnú ľudia, či si myslia, že by sme mali zostať ako členmi EÚ alebo nie. A stane sa to veľmi rýchlo, pokiaľ máme tieto právomoci naspäť, tak samozrejme by môcť obchodovať e, alebo negociovať o tom sami. Ale my, pokiaľ chceme vylepšiť e, situáciu pre všetkých, tak aj tak to bude musieť byť vykonané na úrovni veto. Ďakujem pekne. V mene liberálov pán Takula, nech sa páči. Ďakujem pekne naozaj platí, že 10. mesiacká konferencia, ktorá bude teraz v decembri zorganizovaná, je pre nás veľmi dôležitá a bude určite e, ukazovať, alebo ukáže, e, akým spôsobom rozvojová agenda z Dohy e, bude ďalej E, teda postupovať, či vstúpiť do platnosti a tak ďalej. My sme pripravení ďalej pokračovať s negociáciami v budúcnosti, pokiaľ ide o budúcnosť e, DDA, ale som presvedčený, že potrebujeme nový e, základ. Nemôžeme už využívať ten starý základ, pretože ten neprinesol žiadne výsledky. Budeme potrebovať k tomuto aktívnejší prístup. Nie je to samozrejme chyba Európskej únie. My sme sa aktívne snažili podporovať rozvojové kolo e, z Dohy DDA, ale mali by sme e, dosiahnuť to, aby aj ostatní sa k tomu pridali k tejto snahe. A z hľadiska medzinárodného obchodu e, toto je veľmi pozitívne. Mali by sme mať globálne pravidla pre obchod. Takéto globálne pravidla by nám dali v tejto oblasti istú mieru práve istoty a tá súčasná scéna skôr bilaterálne nastavená je veľmi fragmentovaná teda je veľmi dôležité, e, e, pretože sa tam negociuje o veľmi dôležitých e, témach, aj pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť výsledok, tak ako si predstavujeme, tak treba pokračovať ďalej v tých diskusiách aj na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni s ďalšími partnermi. Je veľmi dôležité postupovať a dostať sa do ďalšej fázy, tak aby sme mohli diskutovať o vecnej stránke. Ďakujem pekne. Ďalej v mene Gue, pán Šolc. Pani komisárka, e, nemecký štentevník e, Machnik e, hovoril, že musí ísť do Afriky krátko pred Vianocami na VTO zasadnutie a je jasné, že e, sa z toho zrodil myš a ne, e, majú e, na tom vinu Európania, ale Brazílčania. A keď chce ísť niekto do Nairobi, bez toho by mal koncepciu v Taške, tak e, brať časom. E, pritom e, utečenci majú obrovský dopad na vývoj na svete a nemôžete podsúvať Indii, že tento štát, ktorý je, vyžíva vlastné obyvateľstva dôležitejšia, že to blokuje nie paškolami, chce presediť, že e, VTO e, musí nakoniec e, zaintegrovať svoju prácu do spolupráce s vládami štátov a s vývojovým kolom Doha. Má sa skončiť skudobou, ktorá viedla k náboru teroristov a aby e, sa to rýchlo urobilo, aby sme mohli zabudnúť na e, aktuálne udalosti. E, v Nairobi musí nastať zmena kurzu a to s cieľom dosiahnuť mechanizmus pre medzinárodnú obchodnú politiku. Ani viac, ani menej ide o budúcnosť multilaterálneho svetového obchodného systému na základe partnerstva a ide o dobré výhľady pre Doha. Ďakujem pekne. Ďalej za zelených pán Buchner. Ďakujem za slovo E, moja frakcia je za e, férový obchod. E, na rozdiel od slobodného obchodu si myslíme, že musí byť spravodlivé fórum, opravnené fórum, celosvetové fórum, kde obchodní partnery aj silní, aj slabí sa sadnú za jeden stôl a budú riešiť riešenia, ktoré e, budú e, prospešné pre všetkých. My v EU sme silný obchodný partner s veľkým vplyvom a nedomnievame sa, že, e, že stojí e, za to, aby sme sa snažili e, o e, vnúcovanie e, našej agendy pre e, voľný obchod e, aj e, slabým obchodným partnerom. A, a a e, preto e, veto za e, týmto cieľom a, a, má ako bod programu eh, individuálne a diferenciálne zaobchádzanie s rozvojovými štátmi, aby tieto mali lepšie podmienky, aby zároveň eh, mohli eh, podporovať, budovať domáce hospodárstvo bez ohrozenia zahraničným dovozom. Touto rezolúciou však želáte, aby sme rozvojové štáty rozteplili do konkrétnych kategórií a aby tie štáty, ktoré no, vďaka týmto opatreniam dokázali svoje hospodárstvo zlepšiť, aby viac otvorili svoju ekonomiku. Takéto rozšepenie ktoré by bolo užitočné len pre najsilnejších obchodných partnerov, odmietame toto vyžaduje multilaterálny prístup e, k um, svetovom obchodu, ale zároveň však podporuje plurilaterálne dohody ako táto, ktoré podkopávajú VTO a uh, ktoré uh, nie je pravda, ako sa tvrdí, že by doplňali uh, jeho program. A uh, v um, toto dohodou uh, my bereme uh, s bohatým štátom um, podnety, aby um, brali um, Doha vážne a aby uzatvárali také e, dohody s rozvojnými štátmi. E, my vyzveme komisiu, aby bola ostretová voči rozvojom štátom a preto sme predložili niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme naše uznesenia objektívne vypracovali a dúfame, že tento prístup e, bude podporený. Ďakujem, pán Buchner. Je to na vás modrá karta od pána Atriča. Pán Atrič, 30 sekúnd, máte slovo. Ďakujem za prijatie modrej karty. Ehm, všimol som si, že ste hovorili um, počas prejavu o obave ehm, o, o slabších obotných partneroch a rozvojových štátoch. Neakceptujete, že jedna vec, ktorá brzdí rozvoj štáty, sú colné kontroly a bloky, ako tie, ktoré máme v EU a Jednou z nich je spoločná poľnohospodárska politika. Keď sme mali spravodlivejší e, systém a mohli e, voľne obchodovať, tak by sme mohli spravodlivejšie obchodovať s Afrikou, ako keď máme teraz e, tieto pomoci. Je to správne my môžeme podokať naše poľnohospodárske produkty za podmienky, ktoré nie sú možné e, dosiahnuť v rozvojových štátoch. Preto mnohé plurilaterálne a bilaterálne dohody e, značne e, narúšajú domáce poľnospodárstvo v v tomto s vami súhlasím, ale nie vo zvyšku, čo bolo povedané. Ďakujem. Teraz mene EFDD na dve minúty. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne. Chcem uvieť jednu vec do perspektívy. E, Európska únia začala ako e, ochranársky ochránská štruktúra ostáva ochránskou štruktúrou a vždy aj bude ochránskou štruktúrou. Či už je doha alebo nie, tak e, Európska unia e, je e, bariéra proti slobodnému obchodu. Aby som videl jeden príklad, ktorý uznel predtým, Európske ochránstvo v potrebnej výrobe má priame dopady, ktoré škodia rozvojomu svetu. Poprvé, ktoré e, sú e, zatvorené e, do väčšej či menšej miery polnohospodárským výrobkom. Po druhé, čo je ešte škodlivejšie, Európska únia sa zbavuje polnohospodárskej nadvýroby ktorá je spôsobená nesprávne pridelovanými a poľnohospodárskymi dotáciami na trh v tretom svete. A to spôsobuje, že e, trhy e, v tých štátoch, ktoré majú e, veľký sektor prvovýroby, sú poškodené a ľudia, ktorí tým trpia, sú jedni z najchudobnejších na svete a to nie je spravodlivý obchod. Sú tu tiež ďalšie dôsledky. Okrenárstvo EÚ škodí a poraňuje spotrebiteľov aj v samotnej EÚ Spotrebitelia tu musia platiť nafoknuté e, ceny v EU za e, tieto tovary, e, na rozdiel od ich cien v iných štátoch sveta. Profesor na univerzite vypočítal, že náklady, ktorými to znáša spotrebiteľ vo svojom kráľovstve, je 0,8% zo živobytia. Mož- my si myslíme, že v iných štátoch tie čísla sú podobné a preto to nie je len e, pre môj štát, e, že rozšírenie e, Európskej únie by bolo prínosom pre svet, pre celý svet a to by sme mali mať na mysli, keď diskutujeme o programe z Doha. Dve modré karty, tri modré karty sú na vás predložené. No, ja len príjmem tú prvú modrú kartu, ak vy ju príjmate od pána Pianina, akceptujete ju? Pán Mara, neboro dino perišodre. Ospravedlňujem sa. Umožňujeme len uh, jednu modrú kartu. Thanks. Chcem sa opýtať uh, pána Dartmuta, či je naozaj taký naivný, že si myslí, že všetky dotácie všetky členských štátov uh, by zmizli, uh, keby uh, Európska únia bola zrazu uh, zrušená. Či je pravdepodobnejšie, že e, suma e, dotácií z každého členského štátu by e, viedla k vyšším clám, ako je tam v dvoch členských štát, v dvoch štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, Šva, Švajčarsko a Norsko, majú vyššie clá a aj vyššie dotácie na poľnohospodárstvo. Odpoveď? Samozrejme, jedná sa to, ktoré nie sú členmi EU, ako aj Švajčiarsko a Norsko, ale e, v skutočnosti, e, ak e, existujú dotácie a hlavne poľnohospodárske, tak tie sa veľa lepšie určujú na národnej úrovni a keby sa určovali na národnej úrovni, tak by bolo pravdepodobnejšie, že bude e, vypočutý záujem spotrebiteľa. Ďakujem. Jedna pol minúty pán Fandulis, nezaradený. Ďakujem. Dnes diskutujeme o VTO a o tom, ako v spolupráci s ďalšími podobnými organizáciami môže uchrániť svet od chudoby. No, čo sa nás týka, všetky tieto organizácie sú súčasťou problému. No, e, jeden z e, hlavných dôvodov a nie súčasť riešenia. Teraz e, je jasné, že musíme myslieť na svetové obchodné zhody, ktoré e, zahrňujú malé investície zo strany štátov a občania nemôžu e, moc veci meniť a ovládať, ale e, túto e, moc, ktorú ju nadnárodné spoločnosti a veľký kapitál, počúvame, že musíme podporovať čo treje, ale to mm, postihuje pracovníkov a celé obce a spoločenstva a malé a stredné podniky e, bankrotujú a teraz keď vidíme, že tieto veľké spoločnosti, ktoré VTO podporuje, prekvitajú. Ale to nestačí pre VTO, aby kontrolovala a ovládala ekonomickú situáciu všetkých štátov. Musíme ešte posudzovať otázku daňovej politiky, školstva a aj inštitučné reformy nesmú byť žiadne úľavy pre tento veľký kapitál a nesmie byť e, žiadne ustupovanie, keď e, vidíme, ako veľké firmy e, ničia malé. Teraz pán Štýr na dve minúty. Čestitati kolegama Pavlu Salvi Videgajni, Bernardo. Chcem najprv zablažovať e, našim kolegom e, k dobrému návrhu uznesenia. Liberalizácia obchodu je e, dôležitý nástroj pre dosiahnutie hospodárskeho rastu a toto je jeden z nástrojov pre financovanie rozvoja v rozvojových štátoch a toto bolo uznané v agende 2030 pre udržateľný rozvoj, kde obchod je uznaný ako jeden z cieľov pre dosiahnutie e, cieľov udržateľného rozvoja. Je symbolické, že 10. Mm, ministerská konferencia prebehne prvýkrát e, v Afrike, e, ktorej rozvoj je pre nás v EU extrémne dôležitý. EU vždy zdôrazňuje dôležitosť multilateralizmu, ako aj dočasné riešenia, ako napríklad regionálna viac, regionálny a viacstranný obchod. Ale aby sme dosiahli aspoň isté pozitívne výsledky na tejto ministerskej konferencii, musíme tiež eh, si odmiť eh, rozdiely medzi najmenej rozvinutými štátmi a rýchlo rastujúcimi hospodárstvami s eh, stredným príjmom. Ehm, tie druhé musia sa ujať väčšie zodpovednosti za ďalšiu liberalizáciu obchodov aj za plnenie E, cieľov udržateľného rozvoja z agendy 2030 a tiež musíme pracovať na e, dohovore o e, prehodnotení systému obchodu, ktorý vychádza z dohody o uľahčení obchodu, ktorý pomáha štátom zlepšiť svoje obchodné kapacity. Napríklad mohli by sme zvýšiť HDP na svete o 68 miliard eur za rok a rozvojové štáty by z toho mali najväčší prospech. Chcem teda podporiť e, ratifikáciu tejto dohody, aby e, vstúpila do platnosti pred 10. ministerskou konferenciou. Ďakujem. Máte dve modré karty. Prvá je od pana Rupiga. Opakujem ešte raz, že ja príjmem len jednu modrú kartu na každého rečníka. Pani Grapine bola druhá, takže musíte čakať na ďalšiu príležitosť e, modrú kartu od pána Rubika. Pán Rubik má slovo na 30 sekúnd. Ďakujem. Chcem sa opýtať kolega Štýra že e, uľahčenie obchodu e, priniesie e, väčší blahobyt v rozvoji štátov, to je nám jasné, ale tiež program Aid for Trade je dôležitý, aby sa zameroval na štáty, odkiaľ teraz pochádzajú migračné toky. Myslíte si, že táto diskusia teraz v Kenii bude možná, že my všetci dávame potvoru tým štátom, aby sme tým ľuďom dali zase možnosť zostať vo svojom domove? Έχετε 30 δευτερόλεπτα για την απάντησή σας, κύριε. Máte 30 sekúnd na odpoveď. Pán Stýr. Kolega, e, naravno, sa s vami. Vážení kolegovia, áno, súhlasím s vami. Čo ste povedali? Myslím, že to bolo predtým aj keď nepriamo e, zvorazené v tomto návrhu uznesenia, preto by sme mali tiež e, venovať pozornosť e, dohode o uľahčení obchodu, aby sme pomohli rozvojným štátom zvýšiť svoju kapacitu a aj bojovať proti chudobe a zabezpečili pre týchto ľudí právo stať vo svojich štátoch, aby mali perspektívu výhľad, aby neboli nutení k migrácii. Ďakujem pani Pinero na 1,5 minúty. La Ďakujem, um, predseda aj pán komisár. Ehm, chcem povedať jasne, že Európska únia naďalej eh, a musí eh, byť odhodlaná um, E, bojovať multilateralizmom a mať vedúcu e, pozíciu a byť e, mostom medzi všetkými vyjednávaniami VTO. Je na čase vyžadovať od všetkých členov VTO okamžitú ratifikáciu do o uľahčení obchodu a tiež je na čase vyžadovať, aby sa odhodlali a zavezali plniť dokončiť toto prezlé kolo um, dohy uh, už v Nairobi. Uh, neakceptujeme poražku, ale uh, musíme si uvedomiť, že partneri um, príjmajú tieto stanoviska, aby sa zrušili deformácie pri cenách vývozu poľnohospodárskych výrobkov. A väčšia pružnosť pokročilých pokrok čelika rozvinutých štátov e, v prospech e, nerozvinutých štátov je potrebná. Nakoniec e, VTO musí posunúť svoj parlamentný rozmer a svoje riadenie, aby ne, mohli pochybovať o jej užitočnosti a potrebe. Ďakujem. Chcem vás požiadať, aby ste dodržovali rečenský čas. Teraz pán Henko na 1,5 minúty. Meine Damen und Herren, natürlich Dámy a páni, samozrejme bolo by pekné, keby e, veta sa ďalej tak e, rozvíjal, že už by sme nepotrebovali bilaterálne dohody a mohli by sme si odpustiť e, celý ten spor o a ďalších, ale chcem upozorniť na ďalšie. Dámy a páni, prečo je globalizácia, prečo je slobodný obchod taký dôležitý? Nesmieme si myslieť, že globalizácia prináša len teória investície um, po svete, ale tiež uh, myšlienky a nápady a vďaka globalizácii uh, teraz uh, sme uh, uznali ako globálnu výzvu a šancu ľudské práva. A vidíme tiež, uh, že teraz je viac demokracie na svete ako predtým. Aj to je dôsledok globalizácie. Musíme uh, preto sa zasadzovať uh, za obchod, a za veto, pretože e, obchod vedie e, k väčšiemu blahobytu a e, to chcem povedať, že si myslím, že Ďakujem, pán Henkel. Dva ľudia žiadajú o, o modrú kartu. Prvý je pán Dartmouth a potom pán Sony. Pán Dartmouth už vystúpil. Počkajte, vy ste už vystúpili. A preto myslím, že bude spravodlivejšie, keď dám uh, pánovi uh, eh, Sany slovo. Pán Henkel, akceptujete od neho modrú kartu? Pán Sony, máte slovo? Ďakujem, pán predseda. Moja otázka kolegom znie, ak teoreticky zverejme tieto bilaterálne regionálne dohody a Myslíte si, že potom z týchto regionálnych eh, dohod eh, môžeme urobiť eh, globálnu? Ja si to nemyslím, ale som zvedavý, čo vy na to poviete. Máte 30 sekúnd, pán Henko, na odpoveď. Ja, der Meinung wäre ich schon, dass... Áno, ja by som si to myslel, že keď by sme mali ideálnu celosvetovú dohodu, tak by sme si mohli odpustiť tieto bilaterálne dohody. No treba povedať, že Počet všetkých bilaterálnych dohod eh, viac prispel k svetovému eh, trhu a obchodu ako VTO, ale eh, napriek tomu musíme VTO priviesť k celosvetovému úspechu a potom ani nebudeme potrebať túto dohodu. Ďakujem. A na 1,5 minúty pani Karanzová má slovo. World. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, Európa potrebuje svet, kde e, všetky dvere budú otvorené našim podnikom a e, globálny slobodný obchod je kľúčom k týmto dverám. Ak chceme, aby Európa bola silná, musíme podporiť e, všetky opatrenia na zrušenie prekažok obchodu aj v rámci VTO, aj mimo. Teraz musíme nakresliť čar medzi poslednými 14 rokmi diskusiu ZTA a pokročiť pred. E, myslím, že táto diskusia je v rámci VTO, ale len keď e, príjmeme novú stratégiu a novú víziu pre VTO ako inštitúciu. Čo potrebujeme teraz v tejto fáze, aby sme dosiahli tento cieľ? Najprv musíme ukončiť um, toto kolo nejakou formou, aby um, multilaterálny na agenda um, ďalej bola v pohybe a my dúfame, že EU bude naďalej priekopníkom, e, bude viesť túto diskusiu, no musí to byť e, väčšie angažovanie sa všetkých e, členov, aby to prinieslo zmysluplné výsledky, aj keď budú slabšie, ako sme pôvodne dúfali. Po druhé, potom ako sa to robí, aby sme si odporučili multilaterálnu agendu, potrebujeme mať plány, ako mm, pokračovať e, s tou agendou VTO, aby sa to e, len neopakovalo to, čo tu bolo doteraz. Nairobi e, musí dosiahnuť realistické výsledky na jednej strane DDO, ale tiež obecne v rámci VTO. Máte modrú kartu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 súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, no chcem sa opýtať, že či si myslíte, že VTO by e, malo mať e, inú obchodnú agendu, aby keď e, silné štáty vstúpia, pristúpia k tomu, tak to nebude viesť k nekalej konkurencii, tak ako je to teraz, keď Čína prichádza s projektami, ktoré nie sú predtom kontroly Nemali by byť nejaké pracovné dokumenty VTO prehodnotené? Nie kvoty, ale kontrolu pre spotrebiteľov. Prosím, zadržujte rečnický čas. Máte 30 sekúnd. Ja súhlasím, že teraz e, sme e, na milieku vyjednávaní VTO a e, treba na to angažovanie a odhodlanie EÚ, ale aj všetkých členov VTO, pretože kľúčov, aby sme um, postupili vpred s globálnou obchodnou agendou. Nejde len o bilaterálne vyjednávania, ale je to v záujme všetkých hráčov, aby existovali globálne obchodné pravidlá. Ďakujem pekne, pani Sánchez Caldente. Gracias, señor presidente Ďakujem pekne. E, v rámci dohy sme tu mali veľké e, výzvy. Multilaterálna cesta nie je jednoduchá, pretože záujmy chudobných štátov a bohatých štátov nie sú rovnaké a nakoniec vždy tie veľké severné e, krajiny výťazia v tomto spore. A my chceme, aby aj ľudia z juhu mali nejaké výhody. TTIP to je taká Mm, ľahká cesta alebo TISA a ďalšie podobné dohady. To je zase len e, dohoda gigantov, dohoda bohatých. E, v Nairobi sa my e, snažíme vytvoriť demokratický rámec pre obchod tak, aby tam boli reprezentované všetky hlasy, aby medzinárodný obchod sa stal nástrojom na prekračovanie boj proti chudobe a nerovnosti a klimatickým zmenám, pretože to je niečo, čo by malo byť na prospech E, ľudí a občanov a nie iba na likvidáciu životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem. E, pani Begin, minúta. Ďakujem pekne. E, v hre je samotná budúcnosť takéhoto viac stranného systému. To je systém, ktorý Európska únia a Spojené štáty pochovávajú postupne dohodov ako je TTIP, TISA a toto je práve ten problém keď e, tu nastojíme na pluralizme ako, ako riešení, tak musíme si ujasniť, že nie je možné pokračovať v takomto systéme, ako nereformujeme. Je treba sa sústrediť na tie najchodobnejšie krajiny a im pomáhať, ale takisto je nevyhnutné opustiť takéto ambivalentné rozlíšenie medzi krajinami rozvojovými a rozvíjajúcimi, rozvinutými a rozvíjajúcimi sa. niektoré krajiny, ktoré sa definujú ako krajiny rozvíjajúce sa, tak tie majú z toho prospech. My musíme skončiť s tými štedrými podporami, ktoré poskytujeme a musíme takisto zaviesť pravidla, ktoré sa týkajú pôvodu. Toto sa všetko dá robiť lepšie na multilaterálnej úrovni a preto musíme sa ubezpečiť, že Nairobi bude úspešné aby sme išli len cestou dohod, ako je TTIP a TISA. E, skutočne sme v takýchto prípadoch stratili všetci. Ďakujem pekne. Dve minúty pán Fisas Axela. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Chcem pogratulovať kolegovi Langemu aj Salbovi za, k tomuto e, dôležitému uzneseniu. Sú tam od e, e zrkadlené priority Európskeho parlamentu pred e, tou ministerskou konferenciou 10, ktorá bude v Keni v decembri. Treba pripomenúť, že vytvorenie VTO predstavovalo veľký krok smerom k vytvoreniu obchodného systému, ktorý bol viac integrovaný a dynamickejší. VTO takisto znamenalo to, že e, rozvojové krajiny e, alebo tie najchudobnejšie krajiny takisto tiež mohli a môžu využívať obchod na Eh, podporu hospodárskeho eh, rastu a rozvoja. Európska únia vždy chce eh, a vždy chcela podporovať taký viac laterálny rámec v kombinácii s tými regionálnymi a plurilaterálnymi dohodami vytvára sa alebo rozvíja sa e, tento medzinárodný obchodný systém a naďalej sa aj samozrejme rozvíjať a meniť bude. Teraz máme otvorenejší systém, sú tam e, nové krajiny, ktoré sú z tej kategórie emerging a to je tiež kategória, ktorú treba už v súčasnosti zohľadňovať. Preto treba maximalizovať e, príležitosti, ktoré vychádzajú z obchodu a treba preto podporovať štruktúrnu reformu VTO, aby sme garantovali taký systém obchodu, ktorý bude otvorenejšie, spravodlivejšie, bude zohľadňovať aj záujmy malých inovatívnych podnikov, stredných podnikov a tak ďalej. Takisto treba odstraňovať eh, obchodné eh, bariéry a prekažky eh, v sektore ako napríklad obnoviteľné zdroje energie. To sú tie inovatívne sektory, takže tam by sme dokázali takýmto spôsobom podporiť také sektory, ktoré môžu vytvárať nové pracovné miesta. Ďakujem pekne. Ďakujem. Minúta a pol, pán Martin. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ako samotná komisárka povedala, tak poukázali na to aj viacerí poslanci, nemali by sme nejakým spôsobom e, opomenúť ten fakt, že prvýkrát sa v Afrike deje takéto stretnutie v Nairobi a mali by sme posunúť tú agendu z Dauhy a mali by sme zdôrazniť čo najviac tie rozvojové položky e, počas tejto ministerskej schôdze. Poprvé dúfam, že EU bude nadalej podporovať špeciálne diferenčné zaobchádzanie a že budeme o tom hovoriť počas niektorých rozpráv na ministerskej schôdze. Bude sa snažiť zacieliť na tie najmenej rozvinuté krajiny, aby sme sa ubezpečili, že budú mať prospech z otvorenia obchodu. Ako povedali ostatní predo mnou, my všetci vítame závery dohody o uľahčení obchodu. Mali by sme sa pokúsiť to podpísať ešte pred ministerskou schôdzou. Viem, že na tom komisia pracuje. Netvárim sa, že je to ľahká úloha, ale je nevinutné spraviť to predné robiť, to bude veľmi dôležité. Ako povedal, myslím, pán Rubik, mali by sme e, sa pokúsiť dotlačiť členské štáty, aby naplnili svoje prísľuby, ktoré sa týkajú k pomoci k rozvoju. Väčšinou zadručili tým slubom, ktoré boli predložené pred niekoľkými dňami, ale e, v niektorých sluboch ešte zaostávajú, takže musíme sa viac snažiť. Chcel by som ešte v súvislosti s touto schôdzou pripravovanou eh, sa vyjadriť a poďakovať komisii za zorganizovanie schôdzy, pokiaľ ide o výnimky z práva duševného vlastníctva, pokiaľ ide o niektoré druhy liekov. A to je spôsob, ako zabezpečiť prístup k týmto liekom a liečivám pre najchodnejšie krajiny na svete. Eh, ďakujem pekne. Teraz pán Valesa. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja sa domnievam, že toto uznesenie prichádza v pravom čase, aby sme ukázali, že záväzok EÚ, eh, pokiaľ ide o progres tejto agendy z Dauha, a že má zabezpečiť prospech pre všetkých. Tu sa snažíme podporiť štruktúrne reformy tejto teda Svetovej obchodnej organizácie a dúfame, že táto reforma prispieje k lepšiemu a otvorenejšiemu systému obchodu systému, ktorý bude menej diskriminačný na základe vzdelaných a aplikovaných pravidel. Ja si myslím, že tá zmena je nevyhnutná. Ja sa domnievam, že systém VTO sa musí zlepšiť, aby bol efektívnejší, aby lepšie zodpovedal realite a tým skutočným problémom, aby lepšie naplňal svoju úlohu pri pomoci malým a stredným podnikom a mikropodnikom a takisto inovatívnym e, startupom začínacím podnikom, ale ja dúfam, že toto uznesenie e, bude zohľadňovať aj tie záujmy nízko rozvinutých krajín a aj tých najmenej rozvinutých krajín, pretože podporuje zriadenie, vytvorenie e, tých vhodných definícií, ktoré sa týkajú takýchto nízko rozvinutých krajín a takisto aj rozvíjajúcich sa ekonomík alebo hospodárstiev. A toto vyrieši ten stály problém, ktorý máme s Čínou, s jej miestom v rámci systému VTO a no nakoniec, e, myslím, že ustanovenia a uznesenia chcú zabezpečiť e, udržateľný hospodársky rast a rozvoj tým, že podporujú liberalizáciu e, politik na úrovni spoločnosti, podnikov. Keď všetky veci zohľadníme, tak plne podporujem potom toto uznesenie a ja naozaj si myslím, že bude prospešné pre všetkých členov VTO. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz minutá kolega Danty. E, ďakujem pekne, e, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Európska únia v nadchádzajúcej ministerskej konferencii e, v rámci VTO bude musieť potvrdiť svoj silný záväzok, pokiaľ ide o pokrok tejto muterálnej agendy. Je nevyhnutné ísť aj na úroveň OBS, ktoré a na základe tohto mechanizmu odpovedať na výzvy našich čias Európska únia musí sa maximálne vynasnažiť, aby uzavrela dôležité bilaterálne dohody, e, ktoré sú teraz vo fáze negociačnej. E, je treba pripomenúť si, že hlavným cieľom európskej obchodnej politiky musí byť cieľ dotlačiť to k vytvoreniu e, multilaterálnych dohôd, ktoré budú základným vodítkom takej rovnakejšej, rovnostnejšej globalizácie. Európska únia bude musieť pristúpiť k rokovaniam alebo tomuto samitu a Nairobi s takýmito, takýmto súborom e, pravidiel. Toto bude predpokladať aj inovatívny prístup smerom ku krajinám, ktoré sú menej rozvinuté alebo rozvíjajúce sa, e, ktoré bude zohľadňovať, e, bude zohľadňovať tak ten čas, ako aj tie vhodné spôsoby, ako to urobiť. A ja si želám, aby sme na úrovni Nairobi zadefinovali správnu stratégiu, ktorá podporí taký ten multilaterálny prístup. Ďakujem pekne, pán Fielner. E, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne aj pani komisárke. Slobodný obchod, voľný obchod je dôležitý nástroj, ako bojovať proti chudobe a vytvárať, ako vytvárať blahobyt, preto sú takéto dohovory a dohody tak dôležité. Ale už toľko rokov sa zaoberáme rokovaniami z Dauha a naozaj sme uviazli Dobre, potrebujeme dosiahnuť pokrok v Nairobi. A ja by som chcel uviesť tri dôvody, prečo sa domnievam, že zrovna teraz je dôležitý takýto pokrok. Poprvé, aby sme posunuli dopredu svetové hospodárstvo, pretože to v týchto časoch neistoty je mimoriadne dôležité. Po druhé, potrebujeme práve teraz, viac ako kedykoľvek predtým, stanoviť globálne pravidlá hry, globálne tarify, clá, tak aby sme celý ten zmetok rozdielných cieľ a rozdielných e, pravidel, ktoré sa viažu k pôvodu, aby sme to odstránili. To všetko sa nedá prehliadať. E, obchod e, nesmie byť ťažký, ťažkopádny, komplikovaný, drahý. A po tretie ide aj o samotnú kredibilitu VTO. Tá je v hre nemôže tu ísť len urovnávanie sporov, ale skutočne treba mať na pamäti zlepšenie obchodu. Všetci si želáme pokrok v tejto súvislosti a ako povedala sama pani komisárka, E, možno nie som až tak e, optimistický, že je možné završiť to, to kolo rokovaní, ale ja si myslím, že tie odvetvové rokovania sektorové bude možné uzavrieť, že tam príde k pokroku. Napríklad dohoda o voľnom obchode, pokiaľ ide o produkty, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Tam EÚ aj komisia môže výrazne veci ovplyvniť a ja dúfam, že clá, ktoré sa viažú na takéto produkty, budú odstránené. To potrebujeme akutne. E, ďakujem pekne. E, modrá karta na vašu adresu, pán Ferreira, akceptujete? Pán Filner? Áno, modrá kartička od pána Ferreira. Akceptujete? Nech sa páči, pán Ferreira. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Fielner, vy ste zase prezentovali vyjadrenie viery v slobodu voľný obchod je tak dôležitý z pohľadu rozvoja. Ako vysvetlíte, pán Filner, že vo všeobecnosti rozvíjajúce sa krajiny, ako sú krajiny Karibiku, a, a, ako je možné, že oni boli proti e, nanúteniu takýchto dohod voľnom obchode zo strany EÚ. Ak je to tak prospešné pre nich, prečo sa bránili silou mocou takémuto niečomu? Prečo tie rozvíjajúce sa krajiny, industrializované krajiny krajiny, ktoré sa dosiahli, ktoré dosiahli tú mieru industrializácie silnými protekcioni, silným protekcionizmom, prečo tie teraz chcú ísť cestou týchto dohôd a takto to diktujú. Keby to bola pravda, tak by som možno s vami súhlasil. Ale pravdou je, že väčšina krajín Karibiku a Tichomoria e, práve ste, ide, ide cestou súhlasu s takýmito dohodami z EU. To je skutočnosť, to je fakt. A vidíme, že ako náhle e, preváži ten slobodný voľný obchod, tak je oveľa menej chudobných ľudí a to nie je z dôvodu komunistických myšlienok, ktoré propagujete ľudia ako vy. To je čisto len z dôvodu slobodného voľného obchodu. Minúta pani Moska. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Ja sa chcem poďakovať spravodajcom, pretože toto toto stanovisko vyjadruje ten realizmus, ale takisto aj tú túžbu, že konečne príde k tomu popudu, k tomu ich, takému napredovaniu, pokiaľ ide o globálny obchod a je treba nachádzať aj konkrétne riešenia, tak aby sme to posunuli. Keď čelíme tým neistotám, tak sme nútení meniť náš názor na globalizáciu. Globalizáciu, ktorá prináša bohužiaľ aj nešťastné veci, tak sme svedkami toho dnešné, tieto, tieto dni Musíme ale oveľa silnejší signál vyslať na úrovni Nairobi. Musíme využiť pozitívnu stránku takejto globalizácie. Globalizácia, kde sa posilní multilaterálny systém, kde bude cieľom zdieľanie tých pravidiel, ktoré budú inkluzívne a kde sa budú zohľadňovať e, tie potreby e, tých krajín, ktoré sú menej rozvinuté e, treba sa sústrediť samozrejme na ekonomický rozvoj, ale takisto na veci sociálne, spoločenské a životného prostredia, otázky životného prostredia, takisto otázky ľudských práv. Preto dúfam, že obnovená VTO, ako aj posilnená VTO, bude schopná formulovať dobré reakcie a odozvy v rámci Nairobi a to si želáme aj v rámci toho uznesenia. Ďakujem pekne. Dve minúty, pán Venta. Ďakujem, Ďakujem pani predsednička. Ako ste naznačili, oktobra 10. konferencia ministerská VTO bude poprvýkrát v africkom štáte a e, ako e, závery e, z Doha z 2008 e, jasne ukáže na súvislosť medzi rozvojom a obchodom a e, preto e, záujmy rozvojových štátov musia e, sa nedalej objavovať vo všetkých aspektoch vyjednávaní. E, dve tretiny e, sú rozvoje štáty a likvidácia obchodov obchodných prekážok a tiež e, boj proti e, vzniku novým e, je dôležitý pre pokrok v smere hospodárskeho rastu. A ako experti hovoria, toto môže viesť k zvýšeniu celosvetového HDP dokonca o 300 miliard dolárov ročne a väčšina z toho bude prospešná pre rozvojové štáty a najmenej rozvinuté štáty a E, to e, bude znamenať menšiu úroveň chudoby. E, počas prichádzajúceho kola vyjednávaní rozvinuté štáty musia prieť väčšiu časť zodpovednosti za naplňané riešenia a liberalizácia obchodu a zvýšenie prístupu na trhy pre tieto štáty umožní lepšiu obchodnú výmenu medzi juhom a juhom a e, tento, dostup, tento prístup e, musí e, byť uľahčený prostredníctvom znižovania kvót a cieľ a treba urobiť všetko, aby sa otvorenie trhov bolo prospešné pre všetkých ľudí a ľudia v EU musia sa snažiť o dosiahnutie pokroku a završenie vyjednávaní v kole rokovaní z Doha. Pán Silva Pereira. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka Malmstrebová, vy ste nám povedali, že chýba už celý mesiac e, do 10. konferencie VTO, ale musíme uznať skutočnosť, že prípravné práce e, sú ďaleko, majú ďaleko od uspokojivého, pokiaľ ide o úspech Nairobi. Žiadna z bilaterálnych agent alebo z regionálnych agent nedokáže nahradiť ambicióznu agendu, ktorá je celosvetová. Toto je multilaterálna schôdza, vážená pani komisárka, a preto nie je možné uspieť, pokiaľ nedokážete vytvoriť tie správne a silné spojenectvá v takejto prípravnej fáze, aby ste dokázali zabezpečiť udržateľnejšie zameranie na a tak aby ste dotlačili obchod správnym smerom. Moja otázka na pani komisárku teda je, čo robí komisia v tejto chvíli, čo dokáže ešte v tom medzičase spraviť, pokiaľ e, príde k tej e, rokovaniu v Nairobi, aby dokázala vytvoriť také silné spojenstva, ktoré potrebujeme na to, aby sme uspeli na tejto ministerskej schôdzi. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali zoznam prihlásených rečníkov a teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Prihlásilo sa 8 poslancov. Takže ja sa opriem o tú dobre overenú metódu a to je, že za každú skupinu vystúpi jeden. Pán Rubik ako prvý, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vidíme, že táto diskusia je skutočne nevyhnutná. Nachádzame sa uprostred digitálneho veku, e, svet sa spája a ešte stále diskutujeme o tom, ako to začalo na úrovni Dauha. Svet sa medzi tým samozrejme zmenil dramaticky a myslím si hlavne pokiaľ ide o pomoc pre obchod, tam musíme malým a stredným podnikom pomôcť tým sam, samostatným zárobkom činným osobám, musíme pomôcť v tých oblastiach, kde e, je chudoba, to musí byť ten prvý cieľ, musíme z tohto pohľadu bojovať hlavne proti korupcii, lebo v mnohých oblastiach správa, tá colná správa znemožňujú voľnému, znemožňujú voľný obchod a preto je nevyhnutné postarať sa o to, aby ľudia opäť mali čo jesť. Ako dokážeme 10 miliárd ľudí potravinovo zabezpečiť, ktorí budú žiť do roku 2050. Čiže uľahčenie obchodu, aid for trade a polnospodárstvo, to je balíček, ktorý je úplne nevyhnutný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kaputo. Minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda rokovania z Dohy a tie obrovské prípravné práce, tie len poukazujú na ťažkú tú bilanciu, ktorá sa týka príležitosti členských štátov v rámci VTO nasledovať komerčné politiky a nevyhnutnosť poskytnúť eh, pomoc pre krajiny rozvíjajúce sa, pretože tie budú ovplyvňovať ten štandard komercie na celosvetovej úrovni. Ešte stále je to veľmi krehké a tú vedúcu úlohu bude musieť spraviť Európska únia, ktorá bude musieť myslieť na cieľ vytvorenia nových komerčných možností a zrušenia nejakých nerovnováh v rámci systému. Musíme ísť cestou pravidel multilaterálnych a nemôžeme ísť cestou tých bilaterálnych dohôd. Cesta, eh, ktorou idú napríklad pomospodári, tak to je článok 20 dohody z Marrakešu, kde sa e, hovorí o zásadoch e, alebo o povahe veci, ktoré nie sú nevyhnutne e, povahy obchodnej. Hovorí sa tam o blahu, blahu zvierat a ďalších veciach. A nakoniec je treba zabezpečiť udržateľný inkluzívny rast a takisto treba jasne potvrdiť toto pravidlo. Ďakujem pekne. Kolega Marias. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o túto rozvojovú agendu z Dohy. Tá hovorí v prvom rade o ekonomických otázkach, ale potrebujeme okrem spravodlivého obchodu aj e, snažiť sa zrušiť tie nerovnováhy vo svetovom obchodnom systéme je tu teda o liberalizáciu, tá skutočnosti prináša hospodárske krízy a e, odoberá pracovné e, príležitosti, ohrozuje aj farmárov. VTO e, má veľký demokratický deficit, ale takisto e, prispieva aj k fiskálnej kríze, alebo prispela. Potrebujeme mať e, spravodlivejšie a vyváženejšie pravidla e, v rámci obchodovania, ktoré budú podporovať sociálnu spravodlivosť každý štát by mal byť suverený, pokiaľ ide o jeho ekonomický postup alebo mm, stratégiu. A to by znamenalo, že by sme mohli zabezpečiť to, že bude lepšia rovnováha, pokiaľ ide o zdieľanie e, výhod e, a ziskov z obchodovania. Ďakujem pekne, ďalej pane Jakovčič mora postati instrument i pokretač. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, svetové e, obchodovanie, alebo medzinárodné obchodovanie, to by malo byť e, nástrojom pre rast a rozvoj. Malo by to byť nástroj pre nás, ktorý sme bohatší a chudobnejší. Mne je lepšie niečo spraviť, e, pokiaľ ide o facilitáciu obchodu. Nie je to lepšie, ako potom poskytovať humanitárnu pomoc. Nie je lepšie e takýmto spôsobom pomáhať e, polnospodárom v chudobnejších krajinách, aby boli úspešní a aby hlavne sme ich e, učili, tak povediať, ako e, sa stať rybármi, než im stále iba tie ryby dávať my sami. No to nemáme financie, aby sme to mohli robiť navždy. Musíme im pomôcť, aby sami si vedeli tie ryby, tak povediac, e, nachytať a, alebo uloviť a e, e, takýmto spôsobom môžeme pomôcť aj nám samotným, alebo sebe, samot, sebe samým, pretože v opačnom prípade nebudeme e, schopní my predsa poskytovať e, živobytie pre 10, miliónov, 10 e, miliard ľudí na svete. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka pani poslanci, poslankyne, vy dobre viete, že úspech Bali a VTO bude iba za cenu toho, že neúspejú tie e, osoby, ktoré sú najviac ochudobnené na celom svete. To sú tvrdia tí rolníci, tí najchudobnejší ľudia na svete. E, na rozdiel toho, čo viacerí z vás povedali, realita je taká, že čím viac medzinárodného obchodovania je, čím viac voľného obchodovania, tým viac chudoby na svete je a tým viac sa koncentruje e, bohatstvo v pár rukách. Dovolte, aby som vám pripomenula, že aj na ministerskom samíte v roku 2003 v Kankone pán Sintlu Kai, ktorý je rolník, e, ktorý nastupuje e, Eh, alebo tak, takých ľudí je viacero a tam tento človek spáchal samovraždu, eh, pretože mu neumožnili vystúpiť a to je presne niečo, čo vypoveda o tej tragédii, ktorú prinášame takýmto spôsobom rolníkom po celom svete. Eh, čiže netreba nejaký ďalší pokrok dosahov Vianoci VTO, práve naopak treba to uzavrieť, ukončiť. vy hovoríte, že aj reforma polnospárskej politiky nejakým spôsobom E, rieši požiadavky VTO, ale tu sa predsa likviduje živobytie tisícok hospodárov u nás v Európe, čiže to iba dokazuje, že VTO je neúspechom pre celý svet a takisto aj pre Európu. E, ďakujem pekne, tým pádom sme uzavreli Catch the Eye. Ďalej, pani Malmstrom v mene komisie, nech sa páči. Uh, ďakujem pekne. E, vážení poslanci, vážené poslanky, ďakujem za vašu diskusiu a ďakujeme pánovi Langemu, pánovi Salba za tú e, prácu, ktorú vykonávajú oni tu v rámci parlamentu. Boli tu síce isté hlasy opačným smerom, ale väčšinou sa táto správa podporila. Ako dobre viete, sme v komisii vlhkí podporovateľe multilaterálneho systému. Musíme sa snaží všetko spraviť preto, aby sa revitalizovalo VTO. Naozaj potrebujeme medzinárodné fórum, kde by všetky, alebo takmer všetky členské, alebo teda krajiny, by na svete tam boli um, začlenené. Máme veľa tém, ktoré na globálnej úrovni treba uh, treba ich rokovať, e, na to potrebujeme mať energiu, ale v prvom rade musíme mať úspech v Nairobi. Hovorí sa, e, o, alebo vlastne to E, rozvojová agenda alebo rozvojové kolo z Dohy. Čiže treba na, práve na tento rozvoj pamätať, pani Ferreira. Snažíme sa veľmi e, spolupracovať aj s krajinami, ako sú AKP. S tým som sa veľkrát stretla, aby sme sa mohli e, nejakým spôsobom e, dohodnúť na spoločnej agende. Chceme, aby tie najchodnejšie krajiny, tie najviac zraniteľné na svete e, sa stali tými, ktorí budú ťažiť z tejto dohody. Snažíme sa pozrieť na e, e Ehm, práve boj proti týmto ehm, dotáciám, pokiaľ ide o export, naozaj je to niečo, čo škodí chudobným krajinám, potom tu máme e, tie otázky duty free, quota free, e, takisto vávolnú služby a niektoré ďalšie e, témy, tak ako napríklad zvyšovanie transparentnosti systému. Toto samozrejme nie je ľahká úloha. Sú mnohé rôzne hlasy, Pracujeme veľmi usilovne v Ženeve, ako som povedala, a všetkým kolegom, ktorí už teraz odišli, kolegom z UKIPu, e, že keď 28 štátov hovorí e, jedným hlasom, tak ako je to v našom e, prípade, tak samozrejme, že máme oveľa väčší vplyv, než keď sme boli rozdelení, ale to nestačí. Máme tam 161 krajín, ako som povedala, čiže musíme na tom pracovať ďalej a môžeme mať rôzne názory na to, akým, do akej miery sme reformovali polnospodárskú politiku. Ale treba povedať, že sme v Európskej únii najväčším e, importérom e, potravín z najchodnejších e, krajín a exportné dotácie v súčasnosti pre naše potraviny nepoužívame, preto chceme bojovať za zrušenie v Nairobi, podobne ako Brazília a niektoré ďalšie krajiny. Pracujeme veľmi usilovne, máme ďalšie tri dni, musíme sa uistiť, že bude konkrétny výsledok, aj keď ešte to jasné nie je. Budeme to pracovať do poslednej eh, chvíle, aby sme dosiahali dohodu v rámci e, Nairobi. A dúfam, pán Fielner, že my tiež eh, do toho začleníme aj facilitáciu alebo uľahčenie obchodu Aid for Trade a takisto aj zelený tovar, tzv. ak sa nám to podarí, tiež dosahujeme pokrok aj v rámci TISA, ale to nebude riešené v rámci Nairobi. A teším sa na to, že sa stretnem pravidelne aj za delegáciou z Európskom parlamente, z parlamentu. Viem, že tam budete v Nairobi a dúfam, že e, spoločne, keď o tom budeme diskutovať po e, Vianociach, budeme e, radi a spokojní s tým, že aspoň niektoré závery sa nám podarili dosiahnuť a pokiaľ sa nám to nepodarí, tak to určite nebude kvôli tomu, že Európska únia zlyhala. Ďakujem pekne. Dostali ste návrh uznesenia na tejto diskusie. Ten pánom teda uzatváram tú diskusiu. Hlasovať sa bude teraz vo štvrtok 25.11. Ďakujem. good evening colleagues. Um,